Írskej rady e, kosto, e, církvy, ktorá zastupuje rôzne církvy z celého Jurského ostrova, zo severu aj z juhu, ktoré teda e, sedia v navštevníckej sekcii. Ďakujem. Je to skutočne náhoda, že som práve teraz ja za predsedníckým stolom a že môžem vás ja uviezť naši hostia sú v Bruseli, aby viedli diskusie na komisia v parlamente. Je to dialog, ktorý je stanovený v zmluvách a taktiež je dôležité povedať, že cirkvy na Írskom ostrove hrali dôležitú úlohu v rámci mierového procesu, ktorý parlament taktiež silne podporoval. No a minulý týždeň sme mali v parlamente výstavu, ktorá ukazovala, nakoľko financovanie v rámci EU PIS v Severnom Írsku a v hraničnom regióne v Írsku hral dôležitú úlohu. A prosím, môžete všetkým odkázať, že my, že máte naďalej našu plnú podporu. Pán Soren Mojsa opustil skupinu SAD od novembra, 22. novembra, pripojil sa k EPP od 29. novembra. Ďalšie oznamenie, výbor Júri